demokracii a tam nebudeme, v rámci demokracie neoznačujeme súdy ako bábkové divadlo. Ďakujem pekne za vašu poznámku. Pán Clark tu nie je, ale pravdepodobne zachytí, čo ste povedali. Pán Vatle, ste pripravení? Nech sa páči. Prepačte, tak sa postavím. Je pre mňa cťou tu byť v Európskom parlamente a aj to, že môžem hovoriť pred vami. Toto zhromaždenie e, je zosobnením európskej integrácie a preto som skutočne poctený, že môžem dnes vám hovoriť, povedať niečo k takej dôležitej téme ako návrh rozpočtu pre rok 2012. Je to o to dojímavejšie, že vypracovanie tohto rozpočtu e, sa zakladá na základe nového procesu, kde e, je posilnená rola Európskeho parlamentu a spoločne e, budeme teraz tento nový proces, ktorý je ukotvený v Lisabonskej zmluve, pokiaľ ide o rozpracovanie rozpočtu aj ďalej robiť. A preto je pre mňa také dôležité, že tu dnes môžem pred vami hovoriť. Chcel by som vás Chcel by som vám pripomenúť, že táto spolupráca a aj tieto rozhovory, ktoré vlastne v rámci tohto nového procesu, ktorý je ukotvený v Lisabonskej zmluve. Že v rámci týchto rozhovorov sa dostávame k tomu, že máme dobré kontakty. E, prvé sedenia a rokovania veľmi dobre prebehli a to je slubné aj pre budúcnosť. Rada si uvedomuje, že ide tu o politické diskusie, respektíve, že tu neboli nejaké politické diskusie doposiaľ, ale že to bolo veľmi vecné ale chcel by som povedať, že sa takéto rozpravy alebo rozhovory uskutočnili v rámci, v rámci usmernení e, výboru ECOFIN. E, rada za pomoci písomného postupu e, urobila rozhodnutie ešte v auguste, ale to Celikový rozpočet je pre rok 2012 je pre nás premiérou, ktorá má nové pravidla a musíme to vnímať v kontexte celkovej budúcnosti. Tento rozpočet rozpracovala rada na základe viacerých e, aspektov, napríklad výhľady, finančné výhľady do roku 2013, to sa rozumie samo od sebe, správne, e, správna rozpočtová politika, dodržiavanie marží, aby sme zabezpečili, že e, rozličné pozície Európskej únie sa potom podarí aj zapracovať a že budú fungovať. Ale tento rozpočet je ukotvený aj v e, rámci e, rozpočtového rámca, ktorý sa vyznačuje predovšetkým šetrením. A to bolo v roku 2009 predovšetkým dosť ťažké. A preto musíme e, byť prísni na seba aj pri rozpracovaní rozpočtu pre rok 2012. Ale chcel by som v krátkosti veľmi precízne spomenúť niektoré usmernenia, popísať, ktoré sa týkajú tohto rozpočtu a potom prejdem k niektorým konkrétnym bodom základom, ktoré budú pre vás dôležité. Navrhujeme tu rozpočet 142 miliard eur. Je to 768 miliónov menej ako návrh komisie. Prispôsobili sme sa o 3,6 miliardy eur v porovnaní s tým, čo navrhovala komisia. Je to ústupok o 2,8 v tomto kontexte rada e, zohľadnila aj usmernenia komisie, pokiaľ ide o programy 2007 až 2012. Ide tu o koheznú politiku a najnovšie informácie, ktoré sa týkajú rýchlosti dôležitých projektov, ktoré boli započaté. Zistili sme, že niektoré programy e, boli spustené až neskôr. Chcel by som vám povedať, že potom, čo rada skrátila alebo znížila tento rozpočet, tak ešte sa zvýši predsa len na 2,4 je to 1,4 viac ako predtým. Či je to väčšie ako inflácia predtým. Chcel by som poukázať aj na metódu, ktorá bola zvolená zo strany rady a táto je v súlade so záväzkami a platbami z minulých rokov. Záväzky samozrejme stúpajú v absolútnych číslach. Nechcem teraz prejsť cez jednotlivé e, aspekty, ale chcel by som vás upozorniť na to, v kolónke 1a máme, vieme, že Európsky parlament má politiku mladých a to je prioritou a to bolo aj v textoch zo strany parlamentu. Áno, trošku sme, sa nám nepodarilo dostať e, odporúčaniam komisie, ale malo by to platiť pre rok 2010. Potom tu máme ešte A a B. Tu sú úplne jasné zmeny. Tu na, sme postupovali na základe e, súčasného čerpania finančných prostriedkov, aby sme mohli dosiahnuť kompletnú kontrolu. V bode 4 si rada žela, aby sa aby sme reagovali flexibilnejšie a rýchlejšie na skutočnosti na medzinárodnej scéne a uvedomujeme si, že potrebujeme na to aj prostriedky z nového rozpočtu, preto musíme na to myslieť aj pri plánovaní. V rubrike 5 máme, e, tam sme nepozmenili e, želania parlamentu, tam išlo o e, správu rozpočtu zo strany Európskeho parlamentu, ale dôležité je, aby sa všetky európske inštitúcie snažili o to a dokázali, že aby sa nám podarilo dodržať tento časový rámec, ktorý sme si stanovili. A tým sa dostávam k záveru. Je veľmi dôležité, aby ste pri tejto prezentácii dnes počúvali radu aby ste vedeli, aká je tam vlastne logika za týmto plánom, ktorý sme vypracovali. Viem, že Európsky parlament má niekedy iný názor, niekedy nemáme e, rovnaké názory e, a rad, ale myslím si, že e, rokovanie s parlamentom môže byť konštruktívne a plodné a chcem poďakovať aj Európskej komisii za podporu v rámci celého tohto procesu, pretože tu máme viacero víziev a problémov, ktoré musíme čeliť, ale chcem byť kompletný a preto by som chcel povedať, chcú, sa budem venovať revízii rozpočtu, ktorá bude zverejnená na konci mesiaca. Patrí k tomu napríklad aj stratégia 2020 to, sú, to budú všetko priority budúcich rokov a preto musí Rada a Európsky parlament už teraz eh, sa zamyslieť nad tým, ako bude eh, vyzerať rozpočtový plán do budúcna a jeho financovanie som si istý, že belgické predsedníctvo bude trvať na tom, aby budget review eh, zo strany rady bolo dôsledné. Pokiaľ ide o rozpočet 2011, chcem povedať, že belgické eh, predsedníctvo robí všetko preto, aby sme sa, aby sme sa zbavili nejakých prekážok, ktoré nám eh, stoja v ceste, aby sme mohli pracovať na základe nových e, pravidiel, ktoré sú ukotvené v Lisabonskej zmluve a že budeme nakoniec úspešní. Rada urobí všetko, čo jej prináleží, aby e, urobila e, pozitívny krok voči všetkým ľuďom v Európskej únie, čiže voči daňovým poplatníkom a od nich veľa závisí. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz za komisiu pán Levandovský. Ďakujem pekne. Teraz e, vlastne začína tá, e, alebo už sme v tej rozhodujúcej e, fáze tohto procesu, ale samozrejme je to vlastne prvý krát, čo platí Lisabonská zmluva, čo máme túto horúcu rozpočtovú sezónu pred nami. Na poslednom trialógu sa toho veľa úprimne povedané nedohodlo, veľa sa toho nepohlo, ale aspoň sme si dohodli datumy E, stretnutí e, zmierovacieho výboru ešte na rok 2010. Takže parlament sa má e, vyjadriť do 20. oktobra. Komisia naďalej bude pozorne vnímať, aké sú názory, pref, priority jednotlivých týchto dvoch aktérov rady a parlamentu. A treba ešte prispôsobiť rozpočet aj Lisabonskej zmluve. To si vyžaduje naozaj e, dobrú vôľu zo strany oboch stran, ak sa chceme dohodnúť. Tentokrát e, na e, stole rokovaní na november máme dosť veľa náročných tém. Naozaj teda ide o zmierovacie konanie novembrové, ktoré má veľa stránok. Ako pán minister správne povedal, pokiaľ ide o tú vecnú stránku, e, tie platby sa znižia o 3,6 e, e, miliardy eur a komisia, keď tento návrh pripravovala, samozrejme uvedomovala si, aké sú obmedzenia, aké sú rôzne tie úsporné balíčky na tlivých členských štátoch a my sme preto dali ten návrh o 4 miliardy nižší, ako je strop finančného výhľadu. Navyše, všetky navýšenia, pán minister, sme e, skoncentrovali do e, titulu 1, e, teda to je tá oblasť, ktorá je pozitívna alebo môže prispieť k rastu, k, k vytváraniu nových pracovných príležitostí. 96% navýšení naozaj teda sú v rámci kapitoly 1 práve z tohto dôvodu. kohézia e, sa uprostred finančného výhľadu e, zvyšuje alebo e, mm, zrychluje sa, zvyšuje sa jej rýchlosť. My sme škrtali nielen tie výdavky, ale aj sumy, ktoré, ktoré sa týkali tých predvstupových programov, na čo určite aj jednotlivé štáty zareagujú. Malá pripomienka k administratíve. Ja Ehm, budem v tejto otázke veľmi prísny a nebudem pravdepodobne u mojich kolegov ehm, obľúbený, ale škrtali sme ehm, v rámci tých administratívnych podporných líniek tzv. a hlavným, hlavnou obeťou je kapitola 4, ide teda o programy reakcií na prípadne prírodné katastrofy. Európa veľmi rýchlo zareagovala na nešťastie v Pakistane, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, pokiaľ ide o tú aj núdzovú pomoc. Je to proces, ktorý sme minulý týždeň um, um spustili, ale to si vyžaduje manažment a to sú teda operačné e, programy, ktoré si vyžadujú e, manažerské e, linky. Takisto sa škrta v oblasti tých výkonných agentúr, E, tam je 7. rámcový program, e, ktorý v roku 2011 by mal narasť o jednu e, miliardu a to sa vlastne týka tej, toho výkonného, tej výkonnej agentúry. Aj rada, aj parlament požiadali o to, aby som veľmi opatrne zvážil tie obavy, ktoré tu zazneli pri rokovaní o viac e, dimenzionálnom, viac rozmernom dohode. My ako komisia samozrejme e, vždy chceme vystupovať ako istý, istý konštruktívny aktér, mediátor e, medzi týmito dvoma mm, schvalujúcimi aktérmi. Ďakujem. Thank you, Commissioner. Ďakujem pekne, pán komisár. Pani Ježejevská, 3 minúty. budžet na 2011 Ďakujem pekne, pokiaľ ide o rozpočet 2011. E, nie je to len prvý rozpočet, ktorý sa implementuje už pod Lisabonskou zmluvou, ako povedali aj predrečníci, ale to zároveň prvý rozpočet, ktorý um, bude e, prvou implementáciou mnohých politických myšlienok, ktoré sú v tej Lisabonskej zmluve zahrnuté. Je to piatý rozpočet finančného výhľadu 2007-2013 a v tomto piatom e, rozpočte už by sme mali toho vedieť veľa o silných aj slabých stránkach e, rozpočtov ako takých. Cením si snahu belgického predsedníctva, ale e, mám veľké obavy, pokiaľ ide o skutočnosť, že až 7 členských štátov hlasovalo proti tomuto návrhu v prvom čítaní na rade. Niekedy mám pocit, že keď ministri financí všetkých týchto členských štátov sa pozrú na svoje národné rozpočty a vidia tam, aký je e, príspevok do európskeho rozpočtu, tak hneď rozmýšľajú nad tým, akým spôsobom by to mohli zoškrtať bez toho, aby si premysleli, čo potom e, sa s týmito peniazmi robí, na čo sú využívané, bez toho, aby sa zamysleli a prediskutovali e, dôsledky takéhoto znižovania tohto príspevku do európskeho rozpočtu. Je to veľká škoda, myslím si, a Mm, myslím si, že dúfam, že sa to tak nebude e, diať aj v čase, keď už bude rada prijímať svoje stanovisko. A takisto je mi ľúto, že tu rada dobre nevysvetlila, prečo e, znižuje finančné e, príspevky v niektorých rozpočtových e, riadkoch. Možno v budúcnosti nám to prezradí. Dúfam, že sa to dozvieme jedného dňa a budeme vedieť, prečo takýmto spôsobom rada k tejto téme prístupuje. My chceme, aby ten rozpočtový proces bol detailnejší. Musíme sa zodpovedne sústrediť na všetky tie dôležité jednotlivé e, rozpočtové riadky. Nemali by sme myslieť iba na percentá, ale aj na tú vecnú stránku, čo presne e, môžeme e, povedzme obetovať. Chcem zúrazniť jednu z priorit Európskeho parlamentu. Myslím, že to už nikoho neprekvapí. Nie je to naša jediná priorita, ale, ale proste je to jedna z priorit a to je mládež, mobilita, vzdelávanie keď rada navrhuje nejaké škrty o 25 miliónov eur v hlavnom riadkovom rozpočtu, v e, hlavnom, v hlavnom pardon, rozpočtovom riadku e, v tomto v tejto priorite, teda vzdelávanie, tak vlastne dialog nie je možný. Ale ja, ja sa domnievam a dúfam, že sa vrátime ešte k dialogu v budúcnosti, pretože my sme naše priority jasne uviedli a dúfam, že to bude aj zohľadnené. Dúfam, že v tejto oblasti sa škrtať nebude. My sa teraz pripravujeme naše vlastné čítanie tu v parlamente. Ten proces už pokročil a dúfame, že do konca mesiaca na výbore aj naše stanovisko príjmeme. Takisto e, e, začiatkom oktobra na plenárke e, takisto bude prijatý. Dúfam, že príjmeme teda dobrý rozpočet, konštruktívny rozpočet a teším sa na konštruktívnu spoluprácu aj s belgickým predsedníctvom, aj s komisiou. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Trupel, 3 minúty. Pán predseda, pán komisár Levandovský, kolegovia, kolegyne, uvedomujem si ako všetkým európskym občanom a občiankám a dúfam, že aj politikom, že žijeme v časoch, kedy sa musíme uskromňovať a že musíme takúto politiku robiť politiku šetrenia vo všetkých členských štátoch. Je to dôležité, aby sme dosiahli vyrovnané rozpočty. Týka sa to predovšetkým otázky našej budúcnosti, aby sme v budúcnosti a v budúcich desaťročiach vôbec mohli robiť politiku, pretože inak budeme musieť všetky peniaze dávať do úrokov a vlastne sami si uškodíme, keď to nespravíme. Prirodzene Európska únia ešte nezažehnala e, situáciu problematickú niektorých členských štátov. Ale prečo nie sme všetci v rovnakej situácii? Európska únia neurobila dlhy, pretože to naše e, štruktúry ani neumožňujú. Ale Európska únia, a takto chceli členské štáty, v Lisabonskej zmluve dostala nové úlohy, ktoré sa musia vykonať predovšetkým v oblasti energetickej, aj v zahraničnej politike a v iných oblastiach a musíme sa dostať do takej situácie, aby sme tieto úlohy, ktoré nám vlastne tento, táto nová zmluva prikazuje, aby sme ich mohli vykonávať. Ako spravodajkyňa za e, rozpočtový výbor musím povedať, že musíme dosiahnuť určitú, ekvi, určité rovnováhu medzi, tým, čo, medzi tými finančnými prostriedkami, ktoré míňame a ktoré potrebujeme. Ešte sa nám to nepodarilo. Rada odmietla všetky návrhy, e, ktoré sme podali, pokiaľ ide o súd, tak tam sa skrátili určité finančné prostriedky a to je nespravodlivé. Ak chceme, aby tieto menšie inštitúcie ako Európsky súdny dvor e, fungoval, tak musíme e, týchto našich kolegov, ktorí tam pracujú, musíme ich podporiť a na to potrebujú viac personálu ako doteraz. A, a dosiahnutie takéto rovnováhy je dôležitou politickou úlohou a jasným signálom pre členské štáty a pre našich občanov a občianky. To, čo ma nepresvedčilo, je napríklad otázka nákladov pre rozšírenie. Rada zredukovala tieto prostriedky, ale nezmenil sa dátum vstupu alebo prístupu. Ako to má fungovať? Zniž, zvýšilo sa to o 1,85 ale ak chceme dosiahnuť solidný rozpočet, tak musíme byť na tento prípad pripravení. A dúfam, že sú tu, som presvedčená, že tu máme ešte možnosti, kde môžeme šetriť, napríklad e, projekt ITA, tam by sme mohli rozmýšľať, kde by sme mohli šetriť peniaze. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Haug, 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán predseda rady, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Obe naše správodajky už spomenuli vyhodnotenie stanoviska rady a teraz ja budem hovoriť v mene výboru. Aby som to povedala hneď na úvod, som presvedčená, že belgické predsedníctvo sa snažilo robiť všetko, čo bolo v jeho silách, ale môže um, robiť iba obmedzené veci, pretože uh, členské štáty obmedzujú možnosti. A žiaľ, musím povedať, že konečný výsledok je zlý. Rada ako vždy, ja si nespomínam na nič iné, v návrhu komisie škrtala, znižovala aj na strane záväzkov, aj na strane platieb. A to, aj to je mimochodom bežné nerobilo nič dobré, totiž to rada nezvažovala, kde to má zmysel a kde nie. Výsledok je viac ako 780 miliónov menej v, v záväzkoch a 3,6 miliardy menej v platbách. Keď sa pozrieme, koho to postihlo najviac, tak opäť raz sú to decentralizované agentúry. Predsa v legislatíve sme ich sami vytvorili a vtedy parlament aj rada e, sa podielali na tomto procese, inak by tieto agentúry vôbec neboli vznikli. A keď teraz e, im však nedávame dostatočné prostriedky, aby mohli vykonávať práve tú prácu, ktorú sme im pridelili, tak by sme ich mali uzavrieť, pretože inak každé jedno euro na ich účet je e, strateným eurom. To platí aj pre výkonné agentúry. E, pán komisár už na to poukázal. Výkonné agentúry, teda tie, ktoré majú implementovať viacročné programy už do svojej definície. Ak tieto um, prestaneme financovať, tak uh, samotné programy budú úplne zničené. Naozaj to chceme, kolegovia. Na jednej strane hovoríme o tom, že Európa musí uh, byť uh, ambicioznejšia, aby bola konkurenceschopnejšia, ale v rozpočtovom konaní práve tieto časti rozpočtu sa znižujú, práve tie, ktoré sú namerené na rast a hospodárskú súťaž a konkurenceschopnosť. Podobne je to aj v platbách e, na úrovni štruktúralnej politiky. Práve tam, kde je to potrebné, e, kde e, sú požiadavky o peniaze z regiónov, mínus 1 miliarda, Isté, že toto všetko nie je vôbec rozumným postupom. Boli by sme radi, keby tí, ktorí majú na svojich pleciach politickú zodpovednosť, sa pozerali na obsahy. Opakujeme na to, čo je podstatné, tak aby Európa sa sústredovala na to, čo je dôležité pre občanov. Iba vtedy totiž budete vhodní partnery pre rokovania aj pre Európsky parlament. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz, e, aspoň zatiaľ, má posledné slovo rada. Merci, e, merci, monsieur le président, mais simplement... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nuž, vrátim sa k niekoľkým otázkam, ktoré tu zazneli. V prvom rade, pokiaľ ide o to, že sme nemali možnosť e, diskutovať o všetkých okruhoch tak ako ich rada navrhla. už tieto rokovania predsa prebehnú. Budeme sa im venovať, budeme diskutovať, budeme hovoriť o prioritách, ktoré je potrebné stanoviť eh, pre rozpočet na rok 2011, ale eh, dosiahnutie dohody s radou bolo veľmi ťažké. To je pravda a to si musíme otvorene priznať. A tiež je dôležité pripustiť, že tento rozpočet bol predmetom hlasovania na rade, ktoré bolo veľmi ťažké ale toto je výsledok rozpočtovej situácie, ktorú musia zdieľať všetky členské štáty. Situácia jednoducho nie je ľahká a to však musí znamenať, že napriek tejto ťažkej situácii, e, napriek kríze v mnohých členských štátoch, tento európsky rozpočet voči rozpočtu na rok 2010 je navýšením vo výške 2,91 e, Isté, že niektorí z vás by boli radi, keby to zvýšenie bolo ešte vyššie, ale aspoň je to e, zvýšenie pred predchádzajúcim rokom. Pani Haug teraz e, uviedla, že okruh 1b je problematický. E, musím povedať, že v porovnaní s rokom 2010 tu došlo k zvýšeniu o 14 Teda skutočne snažili sme sa zohľadňovať dôležitosť nových faktorov pretože tu došlo, ako som už povedala, k zvýšeniu o 14 v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Teda to dokazuje, že rada zohľadňuje nové skutočnosti a to sa musí odzrkadliť a musíte to aj uznať. Spravodajkyňa uviedla isté skutočnosti, ale moje, v mojom príspevku dnes večer musím povedať, že parlament pracovala na tomto odseku. Spomenuli ste, že v okruhu 1a parlament chcel dosiahnuť navýšenie. Ja som vo svojom prejave predsa uviedol, že rada venovala pozornosť tomuto okruhu a v kontexte práce, ktorú sme odvedli v tomto smere, rada chcela, aby sa rokovalo, rozsiahlo o tomto bode, najmä čo sa týka politiky v súvislosti s mládežou. Isté, že je potrebné o tom rokovať ešte intenzívnejšie, pretože parlament to zadefinoval ako prioritnú oblasť. Rád by som ešte pripomenul, že v súvislosti s okruhom 5 a s inštitucionálnou dimenziou, ktorá s tým súvisí, už e, to je pravda, že všetky inštitúcie sa budú musieť trošku uskromniť. Isté, že je to pravda aj o rozpočte, ktorý predstavila rada. E, nemenili sme nič na rozpočte pre samotný parlament, ale je dôležité, aby všetky inštitúcie e, skutočne sa aspoň trošku uskromnili a všetci budeme musieť byť príkladom, najmä vzhľadom na nelahké okolnosti, v ktorých sme sa ocitli. No a na záver, ste, že budeme v budúcnosti rokovať na rôznych stretnutiach. Dúfam, že tieto naše stretnutia budú plodné a že dosiahneme dohodu o rozpočte na rok 2011. Isté, že bude to ťažké, máme tento nový postup, ktorý je komplikovaný, e, sú tu nové politické oblasti, ktoré je potrebné implementovať, aj vy sami ste to spomenuli, ale bude to ťažké aj preto, že nemôžeme ignorovať finančné a rozpočtové ťažkosti, ktoré sú vo viacerých členských štátoch. Máme e, naše spoločné rozpočtové ciele, ktoré chceme dosiahnuť, ale myslím si, že ak si všetci uvedomíme tieto ťažkosti a obmedzenia a ak sa ich budeme snažiť zohľadňovať, e, nájdeme také rozpočtové riešenie, ktoré bude priateľné pre všetkých na rok 2011 a vďaka tomu dokážeme, tento nový lisabonský postup e, je plodný a môže viesť k úspechu. A vďaka nemu budeme mať úspešný rozpočet na rok 2011. Ďakujem. Ďakujeme všetkým zúčastneným. Teraz e, sme uzavreli tento bod na našom programe a prejdeme k hodine otázok na komisiu. Ospravedlňujem sa už teraz hneď, že budeme mať eh,